E, sa to aplikuje e, v práve spoločnosti a podnikov. Ďakujem, pani komisárka. Týmto je diskusia ukončená a hlasovanie bude zajtra o 12.30. A teraz prejdeme k poslednému bodu na programe. Ide o správu Luigi Berlingera o bolenskom procese. Pán spravodajca, máte slovo 4 minúty, nech sa páči. Signor Presidente, l'obiettivo di... Ďakujem, pán predseda. Cieľom tejto správy je spustiť iniciatívu ohľadom bolonského procesu, berúc do úvahy veľmi dôležitý cieľ Tým cieľom je to, aby diplomy udelované e, na európskych univerzitách mali všeobecnú platnosť, univerzálnu platnosť. Ak je udelený diplom na univerzite v jednom členskom štáte, tak by mal byť uznaný všetkými ostatnými univerzitami. E, to je vlastne ten hlavný cieľ. Bolo by zlé vnímať univerzity ako um, niečo, čo je vlastne len v jednom členskom štáte, pretože tá pôsobnosť štúdií je medzinárodná, pretože štúdia a výskum sú medzinárodné a profesie sú v súčasnosti tiež medzinárodné. Potrebujeme oslobodiť trh, oslobodiť profesie od tých prekážok, ktoré stoja ceste pracovnej mobilite v súčasnosti v Európe. Toto je vlastne tá hlavná požiadavka, tá podmienka, pokiaľ ide o tú ekonomickú hodnotu a je to tiež reakcia na požiadavky mladých. Takže kto je vlastne za to zodpovedný? Kto to má urobiť? Sú to tie členské štáty, ktoré uznávajú štúdie, ale samozrejme štúdium zahraničí to nie je niečo, čo je iba na placiach jednotlivých členských štátov, ale je to v príslušnosti v kompetencii Európskej únie. Článok 149 Lisabonskej zmluvy hovorí o príslušnosti Európskej únie, o kompetencii, pokiaľ ide o uznávanie diplomov a kvalifikácií, čo môže len skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie. Tiež potrebujeme posilniť európsky rozmer vo vzdelávaní a preto naša správa zdôrazňuje to, že kompetenciu musí dostať Európska únia. Musí to byť nad ten rámec členských štátov. A ministri e, zodpovední za vzdelávania, na stretnutí v Bukurešti, ktoré sa chystá, by mali prísť s riešením. Naša správa navrhuje isté opatrenia, také postupné opatrenia, ktorými by sme mohli žiadanú situáciu dosiahnuť. To sú tie všetky kroky, ktoré by eh, vtlačili európskeho ducha, európsku pečať eh, európskym univerzitám. Potrebujeme flexibilné učebné osnovy a samozrejme aj potom monitoring, aby sme mohli zhodnotiť výsledky štúdia, zhodnotenie kvality, pokiaľ ide o to, čo sa vlastne urobilo na univerzitách. Je to istá podmienka vybudovania dôvery, vytvorenia dôvery medzi jednotlivými inštitúciami pri tom vzájomnom uznávaní, tak aby sme potom mohli vytvoriť aj automatické procesy uznávania platnosti kvalifikácií. Potrebujeme odstrániť sociálne prekážky, ktorým čelia mladí ľudia, študenti z možno zo slabších oblastí a predovšetkým aj teraz, keď sú prijímané úsporné opatrenia v mnohých členských štátoch, musíme eh, podporiť e, celoživotné vzdelávania, e, vytvoriť priestor vyššieho vzdelávania, európsky priestor vyššieho vzdelávania. E, viac ako 900 rokov dozadu významný učenec hovoril už o zjednotení e, vzdelávania v Európe a vtedy ešte ani neexistovali e, také štáty v takej podobe ako teraz. A teraz preto vyzývame Európsku úniu, aby podporovala Európsku e, študentskú komunitu. Ďakujem pekne. A prvým rečníkom spontánnej rozprave je pani Zuzana Rojtová. Ďakujem, pán predseda. Škrty v rozpočte, v vzdelávanie je cesta do pekla. Ale ako môžeme donútiť členské štáty v období krízy, aby investovali aspoň 3 HDB do vzdelávania a do vedy? Ako motivovať podniky, aby do vedy Eh, investovali, by sa spolupodielali na program, vedeckých programoch univerzít a eh, tiež ich prenašali do praxe, aby sa nepredlžovali zástupy nezamestnaných absolventov vysokých škôl, je potrebné zvýšiť mobilitu vysokoškolákov, odstraniť prekážky pri uznávaní diplomových eh, kvalifikácií a to si vyžaduje tiež konvergenciu vzdelávacích programov. Ale pre univerzity toto nie je priorita.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 utečne doklad. Ďakujem pekne a ďakujem pánovi spravodajcovi eh, za eh, správu. Uznávanie diplomov eh, v mnohých krajinách je bohužiaľ veľmi dlhý proces a drahý proces. Pokiaľ chceme zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a znižovať nezamestnanosť mladých a naozaj využívať tú mobilitu mladých, tak e, musíme e, dať bokom protekcionizmus, ktorý v niektorých krajinách existuje ktorý predstavuje prekážku vzájomnému uznávaniu diplomov. Chcem e, požiadať Európsku komisiu, aby e, naozaj na európskej úrovni predstavila a zdôraznila dve e, témy. Aproximácia e, E, titulov, teda bakalársky, takisto magisterský a legislatíva, ktorá by uľahčila vzájomné uznávanie diplomov, e, či už bakalárskych alebo e, magisterských. Pokiaľ to neurobíme na nadnárodnej úrovni, tak naďalej budeme mať protekcionizmus vo vzdelávaní. Ďakujem pekne. Pán Migalský, nech sa páči. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, to Ďakujem e, pekne, e, vážení e, kolegovia. Máme tu trošku problém ako skupina ECR, pokiaľ ide o hlasovanie. Sú nejaké veci, ktoré sú dobre v tomto dokumente, uznávanie kvalifikácií. Napríklad samozrejme, že to je fajn, to nás zaujíma. To isté platí aj pre spoluprácu s tretími štátmi v rámci východného partnerstva napríklad. To všetko sú naozaj e, pozitívne veci, podporujeme ich, ale sú tu iné veci, ktoré naopak e, isté obavy v nás vzbudzujú. Pán spravodajca hovoril, že e, treba podporovať najchudobnejších, aby tí mohli sa vzdelať, aby tí mohli študovať. Zároveň sa tu hovorí o nejakom e, povinnom období e, vzdelávania, ale to e, zase zvyšuje náklady a my nesúhlasíme s tým, aby sme nejako vytvárali nejaké homogénne programy vzdelávacie v rámci celej Európskej únie. To sa nám nepáči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Piotr Boris, nech sa páči.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 poriadku. Chceli by sme v konečnom dôsledku dosiahnuť e, čo možno najväčšiu mieru mobility našich e, študentov, aby, e, aby sme boli konkurenceschopní na európskej úrovni, aby bol otvorený trh práce. Sú predsa tisícky príkladov napríklad polských študentov, ktorí potom nachádzajú prácu na celoeurópskom trhu práce práve vďaka tejto mobilite. Takže to všetko navzájom súvisí, Erasmus, vzájomné uznávanie diplomov a potom samotný, e, samotný úspech na trhu práce. To všetko e, je dôležité a práve preto je potrebné, aby e, bolonský proces bol aj ďalej, aby sa v ňom pokračovali Samozrejme, nie všetky univerzity sa dajú navzájom porovnávať, napríklad e, akadémie e, muzických e, umení, to celkom nejde, ale naďalej treba tento proces monitorovať, pokračovať v ňom. Slovo, vážený pán predsedajú, vážená pani komisárka, v apríli tohto roku sa v Bukurešti uskutoční ministerská konferencia pre bolonský proces, ktorá by mala určiť priority na ďalšie tri roky

Ďakujem pekne a teraz už odozdávam slovo pani komisárke Vasiliu za kom... V prvom rade chcem, chcem zamlahoželať e, pánovi e, Kigoldovi za, pánovi Berlingerovi za úspešnú správu. E, zahrnuli ste tam výsledky Bolonskej ministerskej konferencie, ktorú spomenuli viacerí rečníci Vzdelávanie si zaslúži verejnú a politickú pozornosť e, takú, akú dostáva dnes. Polonská konferencia ministrov e, sa uskutočnila v obťažnej dobe pre Európu. Ide najmä o nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi, ktorá dosahuje rekordnú úroveň v mnohých e, častiach nášho kontinentu. Preto je na čase, aby sme si položili otázku, ako nám môže bolonský proces pomôcť eh, hľadať riešenia v kríze a predstavuje tiež príležitosť na posúdenie progresu. Ehm, Európska komisia víta túto správu, pretože hovorí o hlavných výsledkoch bolonského procesu doteraz a tiež hovorí o e, budúcnosti. Je to rozhodujúci príspevok k tomu, čo je podstatné pre diskusiu o budúcnosti vysokoškolského vzdelávania v budúcnosti. Dôležitá je tiež implementácia bolonských reforiem. Dve tretiny eh, zo 40, 47 zúčastnených krajín eh, má eh, zosúladených asi 90 programov s bolonským procesom rozšíril sa prístup ku vysokoškolskému vzdelaniu a zlepšila sa kvalifikácia. Napriek tomu ale zostáva mnoho víziev. Porovnateľné využívanie e, kreditového systému v Európe, tiež e, výsledky vzdelávania a transparentná implementácia kvalifikácií, kvalifikačných postupov, to všetko sú zostávajúce výzvy. Preto musíme zápasiť o ďalšie zlepšenie kvality, podporiť mobilitu a zabezpečiť, aby sa naše systémy a kurikula priblížili potrebám. Musíme umožniť lepší prístup väčšiemu počtu študentov z rôzneho prostredia mali prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu. Môžem vás ubezpečiť, že komisia bude pokračovať v svojej práci a spolupracovať so všetkými partnermi zainteresovaní na bolonskom procese, aby sme dosiahli spoločné ciele. Ďakujem. Ďakujem. Chcem pripomenúť aktivitu komisie a to, že